A to je spoločná rozprava o farmakovigilancii liekov. Začíname aj správou pani Lindy McEwen o farmakovigilancii e, liekov na pre ľudské použitie, humánnych liekov a ide o nariadenie 726 lomené 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri povolení liekov na humánne použitie a na veteránne použitia pri vykonávanie dozoru nad týmito liekmi, ktorým sa zriaduje Európska agentúra pre lieky. Takže dávam slovo najprv spravodajkyni pani Linde McEwen. Nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda. Som si istá, že každý v tejto e, sále Mm, už niekedy v živote užil nejaký farmaceutický prostriedok alebo užíva a bezpečnosť eh, týchto, liek, týchto výrobkov je absolútne dôležitá pre verejné zdravie. Minulý týždeň sa stretli odborníci, aby hovorili o tomto novom um, právnom akte a dovolte, aby som vám pripomenuli, že v roku 2010 oslavujeme 50. výročie um, kontragen, keď sa narodili deti bez končatín a podobne. Takže sme sa poučili a viaceré vlády rozvinuli e, systém pre e, produkciu bezpečných liekov a systém monitorovania liekov, pretože je jasné, že klinické testy nikdy nebudú stačia na to, že keď e, vyšleme liečiva do verejnosti k dispozícii, nikdy nevieme, aké budú rôzne vedľajšie účinky. Došlo k výraznému zlepšeniu a minulý týždeň nám odborníci povedali, že zlepšenie zlepšeniami, ku ktorým už došlo, e, v podstate by stač, s informáciami, ktoré máme dnes, by stačilo v 60. rokoch, keby, malo, keby boli 4 prípady kontragenu, aby sa to problém odhalil, zatiaľ čo vtedy bolo potreba 2000 prípadov. tak e, v Európskej Európskej únii by sme vytvorili koherentný systém medzi členskými štátmi a Európskou agentúrou pre liečiva v Londýne o farmakovigilancii. A je veľmi jasné, že potrebujeme spolupracovať tejto otázky, pretože e, keď máme 500 miliónov ľudí tak e, je určite jednoduchšie e, pracovať spoločne na nežadúcich účinkoch, než robiť to e, samostatne v rámci členských štátoch. tým samozrejme, že vytvorí sa sieť jednotlivých národných agentúr, ktoré budú spolupracovať a tento európsky zákon to bude podporovať a umožňovať takúto spoluprácu. Takisto vytvorí sa EUDRA, Vigilance, to bude najväčšia databáza, ktorá bude na svete, kde sa budú identifikovať všetky nežadúce účinky od 60. Eh, rokov, kedy boli problémy s kontragenom, boli rôzne problémy s eh, niektorými liečivami, ako príklad eh, s vigandiou na liečbu diabetes. Takže tento dokument, ktorý, alebo tento balík, ktorý, o ktorom budeme hlasovať zajtra v prvom čítaní, je veľmi dobrým, dobrým právnym, právnou úpravou. Um, čo prináša, vytvára výbor pre bezpečnosť. E, to je e, vlastne určitý orgán, ktorý, v ktorom budú sedieť e, odborníci, nielen zastupcovia národných vlád, ale takisto aj odborníci z oblasti zdravotníctva, aj pacienti a budú, posky, budú spracovať na tom, aby priamo informácie, ktoré boli od pacientov o používaní lieku, aby sa čo najskôr dostali do obehu a aby akékoľvek správy o nežadúcich účinkoch boli čo najskôr zverejnené. E, čierny symbol tých nových výrobkov, respektíve dnes tí e, keď odborník alebo lekár predpisuje nejaký nový liek, e, vie o tom, tak e, musí o tom informovať pacienta, ale sú pacienti, ktorí o tom nevedia. Čiže keď budú lepšie informovaní, takisto sa zabezpečí aj e, internetový portál, kde budú všetky informácie o týchto liečivách, o otázkach bezpečnosti, o všetky možné informácie, jednoducho všetky informácie sa dajú dokopy a takisto aj jednotlivé farmaceutické firmy budú poskytovať tieto informácie, či sa budeme snažiť e, vlastne všetky zdroje dať k dispozícii spoločne a všetko to dať do jedného púlu, do jednej databázy. Myslím si, že pán predseda, že to je ten najväčší prínos tejto legislatívy a napokon by som chcela poďakovať všetkým tým, ktorým pomohli pripraviť túto legislatívu tak, ako máme dnes na stole. Mojim kolegiovi, šteňovým spravodajcovým, e, španielskému predsedníctvu aj e, rade. Máme tu aj zástup zástupkyňu, ktorá tu je so svojím tímom vynikajúcu prácu odviedli, takisto sekretariat parlamentu, moji vlastní ľudia, ktorí mi pomohli, e, kolegyňa Kiri Hans, ktorá pracovala veľmi intenzívne na tomto materiáli, takisto sekretariat komisie, aj sekretariat rady, ktorí pomohli. Množstvo informácií, množstvo informácií sme obdržali od rôznych organizácií, od e, spoločnosti, od organizácií pacientov, organizácií alebo združení v e, farmaceutickom priemysle, pacientov a podobne. Čiže to bolo, toto všetko je výsledok spoločného úsilia a musíme teraz spolupracovať, aby sme zlepšili túto legislatívu. Predseda, ďakujem pekne pani Linda McEwen a teraz dávam slovo pánovi komisárovi Tajanimu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, ctení poslanci, E, pán, pán komisár dal tu nemôže byť, e, sa ospravedlňuje, že nemohol prísť, e, tak, ale ja som veľmi rád, že ho môžem zastúpiť, aby som informoval vás v prvom čítaní o tomto dôležitom materiáli o farmakovigilancii. Chcel by som pre všetkým poďakovať všetkým tým, ktorí na tomto pracovali, aby bola dosiahnutá dohoda, predovšetkým z spravodajkyni stieňovému spravodajcovi aj takisto vstupcom komisie. Vďaka tomuto návrhu, ktorý bude predložený na predložený parlamentu na schvalovanie, bude pacient e, lepšie chránený pred nezajúcimi účinkami liečiv. A pretože systém farmakovigilancie humánnych liečiv bude posilnený a monitorovaný musíme zabezpečiť lepšiu ochranu verejného zdravia, ale zároveň systém musí zabezpečiť lepšie fungovanie vnútorného e, európskeho trhu a je potrebné zracionalizovať e, predpisovanie liekov a súčasný systém predaja liekov. Takisto sa zvýši aj e, účasť pacientov na farmakovigilancii a s týmto novým vedeckým výborom, ktorý vznikne v Európskej agentúre pre liečiva, sa budeme môcť teda zamerať na špičko špičkový know-how, tak aby sme mohli zabezpečiť e, skutočnú bezpečnosť liečiv a mohli e, robiť odporúčania pre prevenciu rizik. E, komisia je teda veľmi spokojná s tým, že došlo k spoločnému stanovisku medzi všetkými inštitúciami a takisto podporuje túto, takúto dohodu medzi všetkými zúčastnenými stranami. Pozorňujúce návrhy ktoré boli predložené, boli viac menej zrušené a komisia by chcela urobiť následovné vyhlásenie. Vzhľadom k tomu, že Európsky parlament a rada požiadali a to na základe žiadosti riaditeľa agentúre pre liečivá. Agentúra pre liečivá komisia nechce zdržovať prijatie tohto dôležitého právneho návrhu a zavezuje sa, aby budúci riaditeľ už mohol byť zvolený v triede 14. Dúfame, že sa nám podarí vyriešiť všetko horizontálnym spôsobom ehm, na tejto mm, pracovnej skupine medziinstitucionálnej. Medzi jednotnými inštitúciami bola dosiahnutá dohoda a mali by sme sa dopracovať k tomu, že budeme ehm, zohľadňovať ehm, v ďalších eh, publikáciách eh, jednotlivé eh, príspevky zúčastnených strán. Predseda, ďakujem pekne, pán komisár. Teraz dávam slovo výboru pre priemysel a energetiku. Dávam slovo na dve minúty pani Masi. Potrebujem jednu minútu a potom budem potrebovať ešte jednu minútu. Chcem sa poďakovať pani McEwen za túto správu. Chcem povedať toľko, že v tejto záležitosti bolo potrebné, aby sme mali lepšiu informovanosť, lepšiu ochranu pacientov. Takisto bolo dôležité bojovať proti tým farmakologickým inštitúciám, ktoré chcú hlavne interpretovať v mene výboru ITRE sme na úrovni vesníka dostali stanovisko lekárov a pacientov, ktorí mali možnosť sledovať vedľajšie účinky. Pokiaľ ide o hlásenie vedľajších účinkov, tie spadajú pod zodpovednosť národných štátov. Zistili sme, že národné orgány e, vo Švedsku hovorili o vedľajších účinkoch, kým Doteraz sme nevedeli, aké sú vedľajšie účinky vakcíny. Neza, my sme ešte nezískali finančnú nezávislosť. V otázke kontroly sme zaznamen, zaznamenali pokrok v porovnaní s výborom pre farmakovigilanciu. Je to veľmi dôležité z hľadiska pacientov, či už ide o priložené letáčiky alebo farmakovigilanciu. A teraz v mene e, výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa e, pán Turnes, koľko minút, či dve minúty mám? Áno, takže, minút, takže budem rýchly bien sûr aussi un business de plusieurs milliards et donc c'était un dossier qui était soumis à beaucoup de pression du, du lobby. Je to zložka, ktorá bola vystavená veľkému nátlaku farmaceutických lobistických skupín v našom výbore. Sme sa pozreli na to, ako by to malo byť s vnútorným trhom a spracovali sme všetky aspekty, ktoré nám kolegovia vysvetlili v súvislosti s monitorovaním vedľajších účinkov. Našou snahou bolo posilniť kontrolu pri uvádzaní týchto liekov na trh. Takisto je zabezpečená informovanosť pacientov. Chceme, aby boli k dispozícii prospekty a v rezume by sa mala hovoriť o nežiaducich účinkoch. Ľutujem, že tu nebolo skonštatované, že tá politická pridaná hodnota liečiv existuje. Vždy, keď sa predkladá patent, niektoré firmy žiadajú, e, e, si želajú skonštatovať nové molekuly, takže v mnohých farmak ekologických firmách sa viac investuje do marketingu. Mnohé lieky nemajú vôbec žiadnu pridanú hodnotu, pokiaľ ide už existujúce lieky, ktoré by boli dokonca lacnejšie. Myslím si, že pri najbližšej revízii bude dôležité, aby sme sa pozreli detailne aj na túto záležitosť. Náš systém verejného zdravia je pod hrbou nákladov a každé opatrenie by malo byť predmetom nášho konania naša legislatíva tu má obrovské rezervy, čiže nie je povinnosť sledovať pridanú terapeutickú hodnotu. Ďakujem. Áno. Dostávame sa k rečníkom za jednotlivé politické skupiny a teraz za EPP na dve minúty pani Ajuso vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. V prvom rade chcem poukázať na prácu spravodajky. Nejde iba o predmet, ale ide aj formu, ktorú treba pochváliť. Mali sme veľmi dobrú spoluprácu. Chcem sa poďakovať predstaviteľom španielskej vlády. Systém farmakovigilancie vedie ku bezpečnosti liekov, ku transparentnosti osobitne keď ide o riskantné lieky musíme vyzdvihnúť, aký dôležitý je Európsky výbor, ktorý dáva odporúčania, ktoré súvisia s problematikou bezpečnosti liekov, ktoré sa dostávajú na európsky trh. Je dôležité, aby sme nachádzali riešenia, pokiaľ ide o informovanosť pacientov s ohľadom na vedľajšie účinky liekov. to je jediný informačný e, zdroj, ale aj kompetentné miesta v jednotlivých štátoch by mali dostávať informácie. Dôležitá je možnosť, že užívateľia, pacienti e, majú mať možnosť hlásiť tieto vedľajšie účinky a v tejto súvislosti existuje celoeurópsky webový portál, ktorý zabezpečí lepšiu informovanosť o bezpečnosti liekov. Nesmieme zabúdať na to, že farmakovigilancia zohráva veľmi dôležitú úlohu vo verejnom zdraví. Kontrola nariadení a smerníc slúži k tomu, aby sa zlepšili príslušné postupy, ale aby bola lepšia spolupráca medzi jednotlivými štátmi. Ďakujem vám a teraz na jednu minútu Mancorea de Campos. Pán predseda, Pán predseda, hovoríme tu na, o bezpečnostných aspektoch liekoch a o tom, že budú sprístupnené až keď budú na trhu. A práve to znamená, že potrebujeme ešte lepší farmakovigilance systém, ako máme. Je to veľmi dôležité na národnej aj nadnárodnej úrovni. A teraz, keď toto riešime, tak e, sa zameriavame na našich občanov a môžeme povedať, že nežiaduce účinky nových liekov sú žiaľ piatou najdôležitejšou príčinou úmrtí v nemocniciach. Tento systém farmakovigilencie umožní dosiahnuť zlepšenie tejto situácie svojou transparentnosťou a zdieľaním informácií, pretože takto budeme môcť monitorovať a zdieľať informácie o nežiaducich účinkoch. Lieky budú mať aj nové označenie, ktoré sa teraz pripravuje a študuje. E, vítame účasť používateľov a budovanie nového uvedomenia si otázok environmentálneho charakteru a súčasne zlepšíme aj e, stav e, inštitúcií v tejto oblasti. Ďakujem spravodajcovi aj španielskému predsedníctvu a komisii za spoluprácu. Podporujem tento návrh a teším sa, že budem môcť hlasovať za záverečný dokument e, zajtra ráno. Ďakujem, pán Korera Campos. A teraz dávam slovo pani Parvanovej. Pán e, komisár, vážení kolegovia, dovolte, aby som sa poďakovala za usilovnosť, ktorou ste pracovali na tomto technickom materiáli. Ďakujem komisii tieňovým spravodajcom a rade za užitočnú spoluprácu, ktorá bola dôležitá pri dosiahnutí dohody v prvom čítaní a cieľom, ktoré je e, efektívnejší a transparentnejší systém e, farmakovigilancie v Európe Veľmi dôležité je aj to, že naše stanovisko je zahrnuté v konečnom texte. Vidíme, že dnes pracujeme s takým menej napínavým, zrušujúcim materiálom v oblasti farmakológie, ale táto oblasť je veľmi dôležitá, pretože má dopad na pacientov, ich život, ako aj na liečbu. Dobré fungovanie tohto systému, kontrola nežiaducich reakcií na celoeurópskej úrovni, ako aj lepšia koordinácia s vnútroštátnymi orgánmi a firmami je správnou cestou na zabezpečenie toho, že lieky sa správne a načas hodnotia. Dochádza aj k tomu, že postavenie pacientov bude posilnené a budú môcť žiadať od orgánov ďalšie štúdie účinnosti po uvedení výrobku na trh. Takto budeme môcť zlepšiť situáciu ochrany zdravia našich pacientov. Pokúšali sme sa E, zabraniť tomu, aby sa neužili informácie a účinnejší systém takejto bdelosti, opatrnosti umožní dosiahnuť lepšiu situáciu, ktorá zaručí zdravie pacientov. Tento systém má byť nástrojom na posilnenie dôvery občanov a na pochopenie toho, aké lieky požívajú. Preto vítam výzvu za silnejšiu E, e, kontrolu príbalového letáka a jeho obsahu. Máme povinnosť zabezpečiť čo najväčšiu úroveň, najvyššiu úroveň bezpečnosti a transparentnosti a účinnosti. Ďakujem veľmi pekne, pani Parvanová. A teraz za zelených minúta a pol, pán Termopulos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Taktiež sa chcem poďakovať spravodajkyne pani McEwan za veľmi dobrú správu a taktiež chcem aj poďakovať mojej kolegyni zo Zelených, pani Razing, za dobrú analytickú prácu. Od začiatku sme hovorili, že správa môže prispieť k tomu, aby lieky uvádzané na trh e, neboli liekmi bez dostatočnej kontroly. Je dôležité mať dobrý systém, riadny systém dohľadu a Keďže občianská spoločnosť je týmto prístupom dotknutá, žiadali sme prísnejší systém autorizácie pre výrobky, ktoré sa dostávajú na trh. Žiadali sme klinické testy, ako aj to, že liek predstavuje pridanú terapeutickú hodnotu. Máme tu teraz návrh kompromisného textu kde vidíme, že sa tieto obavy snažili rozptýliť tým, že sa vytvoril systém farmakovigilencie, ako aj to, že aj pacienti môžu hlásiť nežiaduce účinky. Nepodarilo sa nám ale dosiahnuť kompromis pri hodnotení dopadu liekov. Cez farmakovigilenciu by mala komisia inštitucionalizovať povinnosť monitorovať aj nežiaduce dopady e, environmentálneho charakteru. A to je vec, ktorú treba zohľadniť pri postupe, e, na, e, ktorý uvoľňuje výrobok na trh. V kompromisnom texte je žiaľ len výzva na to, aby sa zamysleli členské štáty, ako bude vyzerať ďalší krok hodnotenia environmentálneho dopadu liekov. A komisia musí poskytnúť správu o rozsahu tohto problému a taktiež ako a kedy sa má novelizovať legislatíva. Ďakujem, pán Tetopoulos. A teraz dávam slovo pánovi Cabrnochovi. Mikrofón žiaľ Bohu nie je zapnutý. Uh, Vážený pane predsedo, dámy a pánové, vážení kolegové. Vážení kolegovia, dámy a páni, dovolte, aby som sa ja poďakoval pani spravodajkyni za prácu, ktorú odviedla pri príprave správy a vám všetkým za to, s akou starostlivosťou ste sa zaoberali touto prácou. Smernica o farmakovigilancii bola bez úprav takmer 10 rokov a preto chcem upozorniť na tú skutočnosť, že komplexná revízia tejto smernice je viac ako nevyhnutná. Podporujem, aby bol pacient vždy lepšie informovaný a aby bol súčasne aj plnohodnotným partnerom lekára. Zásadná úloha na dosiahnutí tejto zmeny bude práve v oblasti informácií a dostupnosti informácií. A sem patrí aj informácia o liekoch, o ich účinkoch, ako aj o nežiaducich účinkoch zjednodušenie informácií tým, že budú sústredené na jednom mieste, ako aj dobrá funkčná výmena informácií medzi vnútroštátnymi informačnými systémami, povedú k lepšej informovanosti, k zvýšeniu dôvery občanov v lieky a súčasne môžu zabrániť fatálnym následkom napríklad rýchlým stiahnutím nebezpečného prípravku z predaja. Takže toto opatrenie pomôže zlepšiť zdravie, kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som dal slovo pánovi Maštálkovi na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia a kolegyne. Preberáme vážnu tému, ktorá sa týka liečiv. Liečiva zachraňujú životy, ale môžu ich aj významne poškodiť. Ako sa už povedalo, je dokázané, že nežiaduce účinky liečiv sú piatou najčastejšou príčinou úmrtí pacientov v nemocničných zariadeniach preto je pevný, transparentný a proaktívny systém farmakovigilancie nevyhnutný pre zabezpečenie bezpečnosti pacientov. Som presvedčený, že počas rokovaní o týchto legislatívnych návrhoch sa nám podarilo spoločne dosiahnuť lepšie, výrazné skvalitnenie textu a zvýšenie ochrany pacientov. Vítam systém ochrany priame, zavedení systému priamej informovanosti, ktorý umožňuje pacientom priamo informovať o nežiaducich účinkoch v celej Európe. Vďaka tomu môžeme odhaliť nežiaduce účinky skôr. Pacienti budú informovať aj o takých účinkoch, o ktorých by mali problém hovoriť so svojím lekárom, napríklad problémy psychologického alebo sexuálneho charakteru. Pacienti môžu podávať informácie prostredníctvom internetu, ako aj iným spôsobom čo je dobré pre osoby, ktoré nevedia pracovať s počítačom. Podarilo sa nám aj podporiť právo pacienta na informácie zlepšením prístupu k informáciám, tým, že sa vytvoril Európsky webový portál a vytvorila Európska databáza farmakovigilancie. Osobitná pozornosť sa venovala aj ochrane osobných údajov v tejto oblasti. Dosiahli sme dobré výsledky, avšak je potrebné ešte všeličo zlepšiť, napríklad zvýšiť transparentnosť rozhodovania kompetentných orgánov, zabezpečenie potrebných zdrojov pre tieto orgány na ich činnosť, zabezpečenie ich nezávislosti a udržateľného rozpočtu a napokon aj zavedenie striktných požiadavok, ktorými sa upravuje konflikt záujmov, aby rozhodnutia v oblasti bezpečnosti pacientov neboli ovplyvnené obchodnými záujmy, záujmami. Na záver sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. A slovo má na dve minúty pán Líze, vážený pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne a kolegovia. Pripájam sa k ďakovným slovám formulovaným našej pani spravodajkyni. Ďakujem za spoluprácu. Tieňoví spravodajcovia a spravodajkyňa uskutočnili veľmi dobrú prácu, zlepšujú sa práva pacientov. Myslím si, že je veľkým pokrokom to, že e, budeme mať ďaleko lepšie informácie, ktoré budeme poskytovať pacientom. Tento webový portál, ktorý budeme mať vo všetkých štátoch, vo všetkých jazykoch, bude viesť k tomu, že pacienti budú lepšie informovaní. Keď dnes cestujeme po Európe a dostávame informačný letáčik, e, sme na tom zle, ale keď mám možnosť pozrieť sa na webový portál, ktorý bude podávať informácie vo všetkých jazykoch, je to veľká pomoc. Bude lepšia informovanosť, ďaleko, ďaleko lepšia, ako to bolo začias pána komisára Ferhojgena. Ja som eh, viedol produktívne rozhovory. Myslím si, že budeme musieť mnohé doplniť, ale napriek tomu je to obrovský pokrok, teda to, čo dosiahla kolegyňa McEwen. Záverom vítam, že chceme informačný letáčik prepracovať. Komisia sa bude usilovať, bude konať rýchlo. Som troška smutný, že sme sa nedohodli na súhrne informácií, ktoré budú na tomto informačnom letáčiku. Možno nie je čierna skrinka, ale mali by sme uvažovať, či by nemohlo ísť o súhrn informácií vo vhodnej forme. Takže to bude e, téma do budúcnosti. Ešte raz ďakujem všetkým, čo spolupracovali. Ďakujem pekne, pán Líse. A teraz má slovo pani Kadenbach na 1,5 minúty. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, a ja ďakujem kolegyne Megevena, takisto sprav- tieňovým spravodajcom. Dovolte mi, aby som vyzvala pacientov, pacientky a zdravotnícky systém. Musíme si nájsť čas, aby sme pristúpili k pacientom, ak predpisujeme lieky, aby vedeli, čo užívajú, aby vedeli, aké sú vedľajšie účinky liekov. A na druhej strane žiadame otvorenosť zo strany pacientov, aby hovorili otvorene o vedľajších účinkov liekov. Iba vtedy bude môcť náš cieľ fungovať. Vítam tento dokument. Je to ďalší krôčik k tomu, aby sa zachytili vedľajšie účinky na celej na úrovni celej Európskej únie, aby sme mohli rýchlo reagovať. V jednotlivých členských štátoch máme veľmi dobré systémy a nazdávam sa, že ďalším krokom je zjednotiť dobré tieto systémy a spojiť ich. Nazdávam sa, že platí príslovie, že celok je viac ako súhrn jednotlivých častí. Ja by som sa tešila, keby smernicu plénum prijalo s absolútnou väčšinou. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani Kadenbach. Pani Lepáš, na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aj ja sa e, chcem poďakovať spravodajkyni, chcem jej zabla- zablahoželať. Práca parlamentu e, bude korunovaná úspechom. Naša spravodajkyňa vykonala skvelú prácu, pokrok je veľký, oso- osobitne v súvislosti s transparentnosťou. To by malo byť nie pravidlo a obmedzenia by mali byť výnimkou. Je to dôležité, ak nám ide o expertízy a ich výsledky, ak sa utajujú výsledky o právach pacientov, tak to nie je správne. Z toho dôvodu som podala niekoľko pozmeňujúcich návrhov, aby som sa postarala o transparentnosť. Výsledok je uspokojivý, takže som sa neuchádzala o ďalšie návrhy k textu samotnému. prozba na komisiu, aby sa zaoberala e, znečisťovaním e, pôdy. Mali by sme sa ubezpečiť, čo musíme ešte urobiť. Ďakujeme pekne, pán Le- Leváš. A teraz pán Kavalan. Um, uh, Marina Jan- Ďakujem pekne, pán predseda. Naš spravodajca Marina Janaka Dis nemôže byť tento týždeň v Štrasburgu, tak požiadala mňa, aby som vyjadril eh, poďakovanie Linde McEwen za veľmi plodnú spoluprácu, eh, ktorú mala aj s ostatnými politickými skupinami pri príprave pri práci na tejto právnej úprave. Čiže ide o systém eh, liečiv pre humánne použitie. A Myslím si, že tento systém bude, dôlež- bude silnejší, pevnejší, bude lepší aj bezpečnejší, takisto aj čo sa týka schvalovania alebo udelovania licencií pre umiestňovanie na, na trh, to bude lepšie. Po tretie, takisto aj lepší spôsob e, podávania informácií o akýchkoľvek negatívnych a nežadúcich účinkoch a po štvrté to zabezpečí takisto väčšiu väčšnosť pre pacientov. Pacienti budú mať lepší prístup k informáciám prostredníctvom internetového portálu a tieto veríme, že všetky tieto opatrenia budú predovšetkým na prospech európskym pacientom a občanom a celá, tieto, celá, všetky tieto, celá táto problematika e, je namierená k tomu, aby sme dosiahli v Európskej únii tú najvyššiu možnú bezpečnosť liekov. Predseda, ďakujem pekne. Na jednu minútu pani Matias. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som, dovolte, aby som vám by som poďakovala spravodajkyni, by som poďakovala takisto všetkým kolegom, ktorí pracovali na tejto právnej úprave. Vieme, že vlastne um, liečivá vlastne spôsobujú aj takisto niektoré úmrtia v nemocnici, preto by to sme to chceli e, napraviť a preto je dôležité, aby liečiva, ktoré v dispozícii sú, boli bezpečnejšími, e, pretože nie vždy laboratórne testy e, vyriešia všetky problémy. Ehm, to znamená, že prístup musí, súčasný prístup musí za do úvahy napríklad aj to, čo sa napríklad stalo s vakcínou Hayden N1. V podstate ľudia nemali dostatok času, aby uvažovali o tom, aké sú sú, alebo by si mohli prečítať, aké sú vedľajšie účinky takého, takéhoto očkovania napríklad. Preto je potrebné, aby boli pacienti lepšie informovaní, takisto zdravotnícky personál, aby lepšie informoval e, občanov a tam myslím si, že aj spolupráca medzi členskými štátmi je určite pozitívna. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pani Grostet na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Dnes tu diskutujeme o farmakovigilancii, čo je veľmi dôležitý balíček, na ktorom pracujeme už určitú dobu a táto dohoda už v prvom čítaní umožní, aby sme mohli pacientov lepšie chrániť pred rizikami, ktoré sú spojené s užívaním liekov. Táto dohoda je vlastne krokom vpred, čo sa týka bezpečnosti pacientov, pretože e, rôzne charakteristiky liečiv sa dajú veľmi rýchlo e, odchytiť, zistiť, detektovať a niektoré nebezpečné látky môžu byť dokonca aj stiahnuté z trhu ak sa preukážu, sú nebezpečné. Čiže nie, že by sme teraz na novo objavili farmakovigilanciu, ale zlepšili sme e, systém na báze lepších, informácií, takisto lepšej spolupráce medzi orgánmi, ktoré zabezpečujú kontrolu liečiv. Takže musíme lepšie poznať nežiadúce účinky e, na pacientov vďaka dat, novovzniknutej databáze, e, európskej databáze a to bude vlastne ten jediným bodom, kde sa budú zhrňať všetky informácie, ktoré budú v dispozícii o jednotlivých liekoch a toto všetko umožní zlepšiť komunikáciu medzi príslušnými e, orgánmi e, kompetentnými a takisto aj medzi účastnenými stranami. Tieto národné kontrolné orgány budú mať takisto mať možnosť e, riešiť aj schopnosť alebo budú možno riešiť prínos od odhalovania um, rizik a to určite prispieje k lepšej informovanosti pacientov. Nesmieme však pacientov nejakým spôsobom desiť zbytočnými výstrahami. Musíme im poskytovať objektívne informácie, ktoré zase tiež nebudú príliš e, fundované a príliš komplikované, aby sám pacient nakoniec nebol z toho e, vydesený a zlaknutý. Keď sa pozrieme na to, že prívalový leták je často ťažko zrozumiteľný, ťažko čitateľný. Musíme riešiť aj túto otázku so všetkými zúčastnými partnermi, aby boli pacienti lepšie informovaní, aby sme im mohli, e, aby mohli sme mať vyššiu dôveru v ich liečivá. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Pán komisár, pán predseda farmakovigilancia, ktorá spočíva v tom, že analizuje vedľajšie účinky liečiv a môže sa dokonca požiadať aj o ich stiahnutie z trhu, ak to bude nutné, je súčasťou farmaceutického balíčka. Pritom ide o veľmi podstatnú vec, ktorá sa týka nášho zdravia. Som veľmi rada, že vás tu vidím, pán e, komisár, ale je mi ľúto, že tu nie je pán Dali, pretože e, naozaj som bola prekvapená návrhom komisie, ktorá nejakým spôsobom spochybňovala celý tento systém farmakovigilancie v prospech farmaceutických firiem, ale parlamentu sa podarilo situáciu zlepšiť prospech občanov a myslím si, že generalizovať udelovanie povolení a pri uvádzaní nových liečiv e, musíme byť opatrní a musíme si poblahoželať, že sme tu zlepšili systém transparentnosti. Napriek tomu si myslím, že, sa nám, že sme premeškali množstvo príležitostí otázke transparentnosti. Ďalej vznik výboru pre hodnotenie rizik tiež nebude úplne nezávislý od Európskeho výboru, ktorý oddeluje rozhodnutia o registrácii liečiv. A tento výbor je dosť váhavý, keď je potrebné nejaké rozhodnutie stiahnuť, teda stiahnuť nejaký produkt z trhu. A je mi takisto ľúto, že členské štáty nemôžu hovoriť ani o eventuálnom konflikte záujmov expertov, ktorí sú v Európskej komisii samotnej. To znamená, že z verejných prostriedkov sa financuje to, čo sa momentálne financuje z poplatkov súkromných firiem. Um, ale som rada, že Milina McEwen dosiahla veľký pokrok a čo sa týka problematiky, kladem si otázku, že prečo by sme mali celú túto otázku už uzavrieť v prvom čítaní, keď potrebujeme posilniť bezpečnosť a informovanosť našich pacientov. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu minútu má slovo pani Rís. Ďakujem pekne, pán predseda. Farmakovigilancia musí byť veľmi, alebo je veľmi dôležitá. A je to dôležité aj pre krvné banky a pre celý zdravotnícky systém. To znamená, že my musíme mať, e, zabezpeč, musíme mať liečivé zabezpečenie proti všetkým druhom rizika. A keď e, hovoríme o príbalovým letákom, tak e, tiež nemôžeme sa vyhnúť aj smrteľným prípadom. Keď sa pozrieme, koľko ľudí už tohto roku zomrelo, pani Even nám to už pripomenula a takisto v štatistikách je množstvo rôznych dramatických situácií. Preto je toto všetko nepriateľné a musí sa táto otázka alebo tento problém riešiť. Preto vyzývam všetkých, aby tu bola lepšia koordinácia na báze novovzniknutej databázy. Musíme lepším spôsobom informovať pacientov a musí to, to byť tok informácií oboma smermi všetko sa musí veľmi dobre vysvetliť a predovšetkým tu musí byť všetko veľmi transparentné, osobitne práca toho nového výboru expertov, ktorí budú musieť, bude musieť byť maximálne nezávislí a to bude vlastne mm, alfa omega všetkých politík, ktoré sa budú pripravovať. Predseda, ďakujem pekne. Teraz na dve minúty dávam slovo pani Lukačevskej. Ďakujem bardzo. Chciałabym rozpocząć od... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým tým, ktorí pracovali na týchto materiáloch a na všetkých otázkach, ktoré súvisia s touto témou. Musím povedať, že to, čo sa tu uvádza, je na osoch pacientov a ich zdravia. Štatistika totiž ukazuje, že 200 tisíc ľudí umre ročne na nežiaduce účinky. 50 pacientov neužíva e, rieky podľa lekárskeho predpisu a mnohí pacienti by chceli vidieť spolahlivé informácie. Takže vidíme, že toto predstavuje zmenu registrácie liekov a zavádzame tu systém, ktorý vďaka internetu nám poskytne dôležité informácie o liekoch, o liečivách. a máme tu povinnosť aj hlásiť všetky e, negatívne reakcie, pretože keby sme takéto informácie nemali, tak by sme nemali dostatočne dobrý systém farmakovigilancie a aby sme dosiahli dobré úspechy, potrebujeme byť aj transparentní, čo je dôležitým aspektom farmakovigilancie, pretože potrebujeme mať informácie k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ, aby všetci partneri rozumeli, o čom hovoríme a o čo ide Samozrejme, že internet je dobrým e, zdrojom informácií, ale môže obsahovať aj nepravdivé, falošné informácie. Preto ho musíme neustále monitorovať a aktualizovať pretože to je skutočne veľmi dôležité. Pokiaľ ide o transparentnosť a zvýšenú transparentnosť, systému farmakovigilancie je dôležité skúmať aj sekundárne účinky, nežiaduce účinky. Potrebujeme informovať všetkých obyvateľov a nie len vybranú skupinu odborníkov. A týmto spôsobom sa zvýši dôvera v takéto lieky. Ďakujem veľmi pekne pani Lukačevská, teraz pani Childers. Ďakujem veľmi pekne pán predseda. je mojej kolegyni pani eh, McEwan eh, k tejto správe. 200 tisíc úmrtí ročne z dôsledku nežiaducich účinkov liekov. Musím povedať, že vítam takýto celoeurópsky systém monitorovania bezpečnosti liekov je to systém, ktorý bol schválený pre použitie lekármi. Nespra- takéto nežiaruce účinky sú piatou najčastejšou príčinou úmrtí a takto máme teraz zavedené prostriedky a spôsoby monitorovania bezpečnosti výrobkov po ich e, autorizácii a umiestnení na trh. Takýto systém umožní vnútroštátnym európskym orgánom E, kontrolovať lieky ako aj falzifikáty liekov, pretože práve tieto predstavujú ohrozenie zdravia verejnosti, verejného zdravia a informácie, ktoré budú k dispozícii zdravotníkom a pacientom o liekoch, tým sa nám podarí zvýšiť bezpečnosť všetkých európskych občanov ešte viac. Preto vítam tento portál európskych liekov, ktorý bude vytváraný a zložený aj z individuálnych vnútroštátnych portálov, kde by informácie mohli pacienti nájsť o liekoch, ktoré požívajú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Childers. A teraz pán Bartoloci dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda con questo provvedimento si vuole rafforzare e razionalizzare il sistema di. veľmi pekne pán predseda aj mm, pán komisár toto tento systém nám má umožniť posilniť farmakovigilenciu v Európskej únii. To je ambícia správy pani McEvenovej. A toto sa týka nariadenia 706 a smernice 2001-83. Vďaka e, koncenzu a konzult, v konzultácii medzi radou a parlamentov a ako aj e, farmakologickým spoločenstvom sa nám podarilo dopracovať k správe, ktorá je tu dnes predložená, ktorá zlepšuje systém farmakovigilencie v EÚ a umožňuje aj sledovať v lepšej miere činnosti prebiehajúce v tomto odvo- odbore. Zjednodušenie a racionalizácia sú jadrom tejto správy k nariadeniu 726-2004 a 2000, smernice 2001-83 a obsahuje opatrenia na zlepšenie verejného zdravia na základe štandardizovaných prístupov v celej Európe. Lepšie sa tu napríklad e, vymedzuje úloha a povinnosti občanov na vnútroštátnej ako aj nadnárodnej úrovni. Jednoducho poskytujeme väčší priestor angažovanosti pacientov a pacienti sú zásadnými aktérmi v tomto systéme. Posilnenie transparentnosti zvyšuje bezpečnosť liekov a zjednodušuje aktivity ako aj registráciu a hodnotenie možných nežiaducich reakcií účinkov, na lie- alebo účinkov liekov. Systém farmakovigilencie sa musí neustále zlepšovať úzkou spoluprácou na národnej, regionálnej a celoeurópskej úrovni, ako aj účasťou týchto troch úrovní len takto dosiahneme dobrú výmenu informácií a budeme môcť sledovať vedlejšie dopady alebo e, do, sprievodné dopady tohto systému, ktorý bude organizovaný aj ako sieť pomocou internetu, čím dostaneme vysokokvalitné e, informácie, ktoré budú môcť využívať e, vnútroštátne orgány pacienti ako aj lekári. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Marinesku dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Farmaceutický priemysel je kľúčovým odvetvím európskeho hospodárstva. Má priamy kontakt s našim obyvateľstvom. Myslím si, že správa, ako aj pozmenujúci pozmeňujúce návrhy znamenajú viac bezpečnosti pre pacientov ale takisto uľahčí prácu úradov. Údaje, ktoré sa týkajú škodlivých účinkov liekov, musia byť prístupné tak pre úrady, ako aj pre zdravotnícky personál. V neposlednej miere musia byť informovaní aj pacienti o všetkých vedľajších účinkoch liekov, ktoré užívajú a tie musia byť obsahom informačného letáčika. Treba dodať, že tie lieky, ktoré ešte neboli preskúmané, pokiaľ ide o vedľajšie účinky, z toho musíme odvodiť potrebu zhotovovania správ aspoň každé tri roky. Vedľajšie účinky sa môžu prejaviť niekedy 20 či 30 rokov po prvom uvedení na trh a preto je to dôležité. V neposlednej miere treba vyzdvihnúť, že inovácia, veda a výskum vo farmaceutickom priemysle vedie k úspechu. Ďakujeme pekne, pani Licia Ronculi. Pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. E, lieky, ktoré sú uvedené do obehu, musia byť ďalej sledované aj po ich autorizácii, aby sme zistili možný negatívny účinok liekov, pretože takéto sprievadné účinky e, e, mali za následok umrtie takmer 200 tisíc osob v Európe a treba sa zaoberať týmito negatívnymi dopadka, dopadmi liekov, najmä po dlhodobom uči, užívaní aby sme vedeli, ako e, na ne ľudia reagujú. A preto je to prioritná oblasť e, z, ochrany, z hľadiska ochrany verejného zdravia. Je to, sú to informácie dôležité pre lekárov, pacientov a výrobcov liekov, pretože takto si môžu overiť o aký liek ide a aké možné nežiaduce účinky alebo problémy môžu tieto lieky predstavovať. Ak takéto problémy existujú, treba zmeniť spôsob predpisovania liekov alebo spôsob užívania liekov alebo možno e, bude potrebné v určitých prípadoch celkom stiahnuť tento liek z trhu. Preto posilnenie systému farmakovigilencie predstavuje výhodu. Je to výhoda, ktorá nám umožňuje rýchlejšie reagovať a mať viac informácií. Takto sa nám podarí tiahnuť nebezpečné lieky z trhu ešte rýchlejšie než predtým. Všetky členské štáty musia byť aj naďalej hlavnými aktérmi tohto systému v Európskej únii. A na záver by som chcel pán predseda povedať, že je dôležité, aby sme mali aby pacienti mali informácie priamo o lieku, ktoré berú, ktorý berú, ale priame informácie sú niečo, čo členské štáty neakceptujú až na niekoľko výnimiek. Takže práve toto riešia príslušné orgány. Ďakujem veľmi pekne a teraz poďme na systém Catch the Eye. Ačiū pirmininkė. Iš viso šito dokumento, mano... Ďakujem Myslím si, že najdôležitejším aspektom v tomto dokumente je, sú predovšetkým in, informácie o databáze pre pacientov a že všetky tieto informácie budú dostupné z jedného bodu. 200 ehm, tisíc úmrtí z nežiaducich účinkov je naozaj e, veľmi veľké číslo a preto musíme konať. Sú tu problémy napríklad v mojej krajine aj s registrami. Napríklad v mojej krajine mali sme 170 prípadov, v niektorých krajinách sú, je to vyšší počet, čiže často sú určité nesúlady medzi odhalenými prípadmi a v, môže byť, že v podstate ani sa o niektorých prípadoch nedozvieme, čiže lekári tieto informácie neposkytnú a teraz budú môcť takéto informácie poskytovať samotní pacienti, čo je určite zlepšenie označením. Um, takisto informácie doteraz o nežadúcich účinkoch boli len veľmi oneskorene poskytované a teraz sa to bude môcť diať oveľa rýchlejšie a preto je lepšie v budúcnosti bude zabezpečovať lepšia kontrola a svoju úlohu zahrajú aj príslušné orgány. Pán Mikolašik

Ďakujem pekne, pán Majkolášik. Teraz na jednu minútu má slovo pani Weisberger. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem spravodajkyni a tieňovým spravodajcom za skvelú prácu. Dobrý monitoring liekov chráni občanov a súčasne pomáhame pacientom. Chcela by som hovoriť o dvoch bodoch, ktoré mi ležia na srdci portály a informačný letáčik. Pozitívnou správou je, že e, zajtra budeme mať portál vo všetkých členských štátoch, kde budú informácie plus informácie, ktoré obsahujú informačné letáčiky. V mnohých členských štátoch tento informačný eh, letáčik eh, nezodpovedá realite. Mnohí eh, pacienti cestujú a nemajú možnosť prečítať si informačný letáčik vo svojom jazyku. Teraz sa to bude cez internet dať. Žiadam, aby bol zlepšený obsah tohto informačného letáčika. Ďakujem. Ďakujem, pani Weisberger. Pani Evasi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vrátim sa k dopadu liekov na životné prostredie. Od roku 1965. stanovuje Európa kritéria pre uvedenie liekov na trh, účinnosť, bezpečnosť a farmaceutická kvalita. To sú tie tri kritéria, ale nič sa nehovorí o vplyve na životné prostredie. Viete, že v súčasnosti, či už ide o estrogény vo vodách riek, mení pohlavie riek, e, rýb v riekách nachádzame odpady v čističkách vôd a blízko nemocníc. O tom sme už rokovali. A pokiaľ ide o smernicu farmakovigilancie, premietlo sa to e, v príslušnom ustanovení na základe údajov, ktoré nám dala k dispozícii agentúra, musí komisia zverejniť správu o závažnosti tohto problému a nevyhnutnosti zmeniť legislatívu Európskej komisie aj v ďalších oblastiach. Žiadam komisiu, aby skoncipovala správu na základe týchto údajov, pretože sa to opäť premieta na ľudskom zdraví. Došlo k niekoľkým príkladom, kde sme mali vedľajšie účinky len preto, že niekto pil pitnú vodu. Pán Dorfman na dve minúty. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, považujem za veľmi dôležité, že hovoríme o tejto téme chcel by som sa sústrediť na mnohojazyčnosť informácií, na informačnom letáčiku bývam um, v veľmi um, frekventovanej turistickej oblasti Európskej únie. Konkrétne v mojom regióne táto uh, koncepcia v jednom jazyku vedie k tomu, že mnohí pacienti informáciám nerozumejú. Ja si myslím, že informácie na tomto letáčiku sa budú dať odčítať z webovej stránky, budú k dispozícii a keď sa nám ešte podarí tieto informácie skrátiť, a e, prezentovať ich vo viacerých jazykoch aj vo forme informačného letáčika. Ďakujem pekne.

a tiež transparentnosť farmakovigilancie. Severná liga zdôrazňuje to, aby pacienti mali prístup k databázam. A takisto je potrebné, aby e, sa vlastne naplňal e, mandát výboru pre rizika. Takisto treba uznať aj e, úlohu členských štátov, zdravotníckých organizácií aj pacientov. E, staria, staráme sa o e, predlžovanie života našich e, občanov, ale malo by nám ísť aj o to, aby sme pozorne sledovali aj nežiaduce efekty. Ide od tých najjednoduchších alergických reakcií až po naozaj závažné choroby, ktoré môžu lieky vyvolať. Táto situácia sa naozaj nedá ľahko vyriešiť Je teda dôležité, aby sa Európska únia zaktivovala a e, takisto aj e, pracovala na tom, aby e, sme v budúcnosti mali informovaných pacientov, aby sa zlepšila otázka v oblasti farmakovigilancie. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Keď si pomyslíme, ako sme začali v minulosti diskutovať o tejto problematike, tak e, môžeme jednoducho iba vyjadriť e, náš obdiv e, spravodajkyni, pretože sa aj tak rýchlo podarilo túto tému uzavrieť. Je to veľmi dôležitý nástroj, dnes sme to už viackrát počuli prekvapuje ma, a že členské štáty tak rýchlo súhlasili s vytvorením spoločnej databázy. Treba však povedať, že by sme mali aj apelovať na komisiu, aby e, naozaj e, sa zaoberala tým, že informácie z databázy Eudra Vigilant sa budú naozaj využívať a prispievať tak k zvyšovaniu e, kvality pretože predstavuje, táto databáza naozaj predstavuje veľmi dobrý, um, do, do, dobré východisko, ale apeloval by som na to, aby sme neumožnili to, že e, každý, kto by chcel, individuálne každý pacient jednotlivo by mal možnosť hlásiť toto e, priamo na databázu. Ďakujem. E, slovo má teraz ďalší rečník. Ďakujem. Veľmi rýchly zásah. K tomu treba pogratulovať všetkým, ktorí na tom pracovali, ale čo ma udivuje, že sa niektoré body nespracovali, napríklad krížená farmakovigilancia, vertikálna produkcia, tam máme obrovské správy a tam sa urobila veľká práca, ale najväčšie problémy prichádzajú z iných prípadov, keď e, vysoké percento pacientov je e, liečených e, na viacerými spôsobmi a ide tam ku kríženiu farm, teda používania farmák. Ak bude databáza pre krížené pôsobenia liečiv, a aby e, mali e, k tomu prístup všetci zainteresovaní. A nezabúdajme, že niektorí pacienti sa ešte aj sami medikujú, takže e, tieto, toto môže spôsobiť potom zlé dôsledky na ich zdravie a je skutočne polutovania hodné takéto niečo. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz má slovo v mene rady štátny tajomník pán Šastel, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni poslanci. Len niekoľko slov, aby som pogratuloval pani McEwan a ďalším tieňovým spravodajcom, ako aj španielskému predsedníctvu a komisii za prácu, a že sa im podarilo dosiahnuť vyrovnanú, vyrovnaný text, ktorý je rozhodujúci pre všetkých európskych pacientov. Je to príklad konkrétnej európskej pridanej hodnoty v živote pacientov a občanov a aplikácia ustanovení bez pochyby umožní znížiť počet prípadov, e, kedy došlo k nežiaducim účinkom liečiv. Je to faktor, ktorý ako mnohí spomenuli v sále, jednou z hlavnou príčin umrtí, hlavne v nemocniciach. Preto sa tešíme hlasovaniu v prvom čítaní tohto prvého jasného účinného pravidla v oblasti farmakovigilancie. Ja dúfam, že do konca belgického predsedníctva budeme môcť oceniť aj dohodu eh, v ďalších eh, častiach farmakobalíčka. My sme sa zmobilizovali, aby sme s parlamentom a s komisiou dosiahli potrebný konsenzus pre takéto kľúčové body pre našich občanov a pacientov, hlavne v farmaceutickom priemysle. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci, pán Šastela. Teraz má slovo pán komisár Tajani. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že dnešná e, diskusia, ktoré sa zúčastnili mnohí poslanci a poslankyne, e, ukazuje, že e, táto dohoda je naozaj veľmi dôležitá dohoda, ktorú sme medzi európskymi inštitúciálnymi inštitúciami docielili. Dáva aj určité zabezpeky našim občanom, a ja dúfam, že e, veľmi e, rýchlo e, dospejeme k nejakej dohode v oblasti falšovaných liečiv, pretože zdieľam obavy, ktoré ste vyjadrili v priebehu dnešnej diskusie, pokiaľ ide o úmrtia, ktoré boli spôsobené v dôsledku nesprávneho užívania liekov, teda užívania v nesúlade s právnymi predpismi A takisto e, zdieľam aj to, čo e, povedal e, pán poslanec Dorfman, že je správne, aby každý sa mohol vo svojom jazyku vyjadrovať, aby vo svojom vlastnom materinskom jazyku mohol spoznať predpisy, ktoré zabezpečujú jeho bezpečnosť. Ja som zástancom viacjazyčnosti vo všetkých sektoroch, vrátane toho, v ktorom teda obvykle pôsobím. Chcel by som upokojiť aj Um, pán Ver, pani Verňo, uh, ktorá vyjadrila svoje obavy. Um, ďakujem teda v mene celej komisie, keď príslušný komisár teda sa nemohol zúčastniť osobne dnešnej diskusie. Uh, všetko to, čo tu zaznelo, uh, samozrejme budem referovať na poli komisie ďalej. A ďakujem všetkým poslancom, ktorí sa teda dnes vyjadrili. Eh, zo srdca vám teda komisia ďakuje za to, že ste nám umožnili vyslať spoločný silný signál, eh, ktorý je dôležitý pre eh, občanov EÚ. Pokiaľ ide o pani Rivázi. Pokiaľ ide o lieky a ich vplyv na životné prostredie, je potrebné brať do úvahy aspekty ochrany životného prostredia a prijímame poznámku Európskeho parlamentu, aby, tu vzťah, aby tento správu predložil, e, predložila Európska komisia, pokiaľ ide o rizika. Využívam túto príležitosť, aby som upozornil poslancov, že environmentálne aspekty už boli zachytené v oznámení komisie pre farmaceutický priemysel v rámci farmaceutického balíčka, ktorý bol predložený v decembri roku 2008 a veľký ďakujem za vašu dohodu Ďakujem pekne, pán komisár, hovorí pán predsedajúci. Predseda plenárneho zasadnutia gratuluje kolegyni, e, ktorá nám ukázala, akým spôsobom je možné harmonizovať osobný a profesionálny život skutočne obdivuhodným spôsobom. My vám, pani Čuli, gratulujeme. Pani spravodajkyňa McEwen má ešte slovo na záver rozpravy. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcela zareagovať na niektoré prejavy. Ľudia hovorili o transparentnosti a spomínalo sa, že to, čo sa dosiahlo, je veľký krok v transparentnosti. Budeme, budeme predchádzať tomu, aby sa šírili nesprávne informácie, na to budeme mať webovú stránku. Čo sa týka nezávislosti práce na tejto téme, tak tento parlament práve priviedol to, že autorizácia sa oddelila od farmakovigilancie a môžeme, môžu sa pripraviť odporúčanie iba vtedy, ak nastane nejaká vážna situácia. To znamená, že sa spraví všetko preto, aby sa kvalita práce zlepšila. Uvidíme, čo komisia spraví potom, ako sa pevne verím zajtra schváli táto legislatíva. Dôležité je sa zaoberať letákmi pre pacientov, Máme tu informácie od pacientov, od eh, organizácie, ktoré zastupujú pacientov. Vy ste sa snažili, komisia, my chceme s vami spolupracovať preto, aby sme zabezpečili čo najlepší leták pre pacientov. Nemôže to byť určitým zásobníkom všetkých možných vecí, ktoré by sa mohli udiať pacientovi. Ináč by sa strácal ten význam toho letáka. Musí to dávať zmysel, musí tam byť priorita informácií. Potom, čo sa týka tej štúdie o environmentálnych dopadoch, e, tak to je dobré. Potom tam ten spomínaný symbol, ten chceme tam mať. Potom, čo sa týka pediatrickej medicíny, áno, chceme, aby čo najskôr takéto lieky boli označované tým symbolom. Vy, e, samozrejme je nutné vykonať veľmi veľa práce na tom web portáli. Pevne verím, že to bude dobre fungovať.